Kolegovia, otváram opäť zasadnutie. Zápisnica zo včerajšieho dňa je už k dispozícii. Máte pripomienky? Ak nie, tak schváľujeme zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia. A máme ešte